Vážení kolegovia, dobré popoludne. Budeme sa venovať bod, bodu 17, Európsku pobrežnú a porenčnú stráž. Ako vidíte, už je medzi nami pán podpredseda Timmermans, srdečne ho medzi nami vítam. Bude prítomný počas práce na týchto úvodných e, bodov a potom sa budeme venovať následne bodu, ktorý je venovaný Maďarsku. Takže, vážení kolegovia, um, Spravodajkyňou e, k e BCG je pani Mecola a ja jej hneď odozdávam slovo. Nech sa ti páči, e, uveď nám túto správu, respektíve poinformuj nás o rokovaniach a trialógu, ktoré prebehli. Ďakujem veľmi pekne a ja by som rada privítala pána prvého podpredsedu Mm, no, doteraz sme mali tri trialógy. Myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť značný pokrok k mnohým politickým otázkám, a ja sa samozrejme e, k ním teraz vyjadrím. Poprvé, pokiaľ ide o stály zbor, tam sa nám podarilo e, dosiahnuť cieľ, e, teda dosiahnuť 10 tisíc zamestnancov do roku 2020. Navrhli sme aj ďalšiu kategóriu. Takisto zostanú odvolávky na možnosť to, aby aby, aby riadiaca rada mohla zriadiť vzdelávaciu akadémiu, ale musíme sa dohodnúť aj na tom, ako bude fungovať mechanizmus revízií, keďže ide o citlivú vec pre členské štáty a radu. Dohodli sme sa, že sa vyškrtnú všetky od, odvolávky na kontrolné centra, keďže nevieme doteraz, ako bude vyzerať presná definícia. Podarilo sa nám posilniť úlohu e, úradníka pre základné práva s tým, že budú priradené náležité zdroje, na túto úlohu. Posenili sme aj úlohu zástupcu takéhoto úradníka a pozmenili sme návrh aj v tom zmysle, aby bola zachovaná autonómia tejto úlohy. Rada prijala, akceptovala naše, na, naše návrhy aj v súvislosti s monitorovaním základných práv a tu v, v tejto súvislosti sa budú monitorovať tieto práva v rámci všetkých aktivít agentúry. Rokujeme ešte s radou, aby sme sa ubezpečili, že táto nová, že bude prijať nedostatočný počet ľudských zdrojov na túto úlohu. Diskutovali sme aj o mechanizme sťažnosti v zmysle, v zmysle e, E, správy z vlastnej iniciatívy, ktorú som pribrala ja a Ska Keller. Dohodli sme si aj možnosť zriadiť kanceláriu v tretej krajine a, a prepojiť e, prepojiť teda existenciu týchto kancelárií na potreby kancelárií. Dohodli sme sa, že sa budeme pridržať textu súčasného nariadenia, pokiaľ ide o podporné týmy. Je to stále dosť, ešte otvorená vec. Konkrétne sme sa ešte nedohodli. Ďalšou otvorenou vecou je odvolávka na možnosť agentúry byť zapojenou do návratov z jednej tretej krajiny do inej tretej krajiny podľa, podľa, po, podľa nás takéto niečo nemôžeme e, schváliť vzhľadom na e, základné práva. E, podarilo sa nám vložiť odvolávku na to, že agentúra nebude nasadzovať zdroje, aby podporila akékoľvek aktivity, ktoré by sa týkali dočasného zavedenia e, kontrol na hraniciach. Pokiaľ ide o nemigračné trendy a pokiaľ ide o šírenie informácií, um, ak budú takéto informácie k dispozícii členským štátom, či toto bolo tiež akceptované, takéto znenie a Stále nás čaká veľa práce, najmä pokiaľ ide o správu, riadenie, ale ja som si istá, že sa nám podarí budúci deň dosiahnuť počas trialogov dohodu. Dúfajme, že dovtedy budem mať už lepší hlas. Ďakujem veľmi pekne. Ah, nie, nie, nie, neimitujte premiérku. <laughs> Pani Mejovú, áno, zniete ako ona. Nie, nie, nie. Teraz to nevyzerá najlepšie. Prepašte, že som to takto povedal. Ďakujem ti, Roberta, za to, že si nás poinformovala. Natali, nech sa páči. Dobre, Peter sa vyjadrí následne. Peter, nech sa ti páči. Prepač. Ďakujem veľmi pekne. Naše zasadnutia s tieňovými boli veľmi konštruktívne. Konštatujem, že diskusia, že spolupráca bola vynikajúca. Podporujeme vytýčenú líniu a mm, zároveň ale zároveň musím konštatovať, že e, napríklad Frontex indikoval pomerne dobrý vývoj, ale um, pokiaľ ide o azylovú agentúru, tam sme nezaznamenali žiadnu indikáciu hľadne možného vývoja. Ale uh, ako som povedal, pri poslednej vete podporujeme návrh správodajcov a dúfame, že dospejeme k dobrému riešeniu a k zdarnému výsledku rokovaní. Ďakujem, Peter, sa S je, ty si spravodajcom, tým spravodajcom za SAD, Natálii za Aldy, nech sa páči. Euh, euh, Ďakujem veľmi pekne. Ehm, ako tineva spravodajkňa by som chcela v mene mojej politickej skupiny poďakovať Roberte za e, úsilie, ktoré vyvinula pri práci na tejto dôležitej správe. Naozaj naša spolupráca bola výborná. Išlo je skutočne o to, aby sme sa dopracovali k politickej dohode budúci týždeň, e, ktorý by podporila čo najväčšia väčšina. E, v mene mojej politickej skupiny chcem povedať, že budeme úzko e, sledovať všetko, čo sa týka vzdelávania. Myslím si, že sa nám tam darí hľadať dobré formulácie, takisto aj pokiaľ ide o vlastne o to, aby sme zabezpečili, že táto agentúra bude e, najvýznamnejšou, najdôležitejšou v Európskej e, únii. Je dôležité, aby e, schopnosti tejto agentúry boli čo najlepšie zadefinované. Je tu jeden dôležitý politický bod, úloha Frontexu v oblasti návratov do tretích krajín. Mm, už sme sa tomu venovali pred dvoma rokmi. E, počas prvotnej práce e, v oblasti Frontexu nie je nás tu veľa, ale aj tak e, si dovolím spomenúť silnú pozíciu parlamentu aj mojej politickej skupiny svojho času na túto tému. Hovorili sme, že teda agentúra by nemala organizovať takéto návraty. To nie je jeho, jej úloha je treba sa sústrediť na prácu na vonkajších hraniciach Európskej únie. Ešte raz ďakujem Roberte za našu spoluprácu a pokračujeme teda v nej ďalej. E, verím, že sa nám e, podarí e, odblokovať tie otvorené politické body, ktoré tu ešte ostávajú, aby sa z tohto nariadenia stalo exemplárne a veľmi pevné nariadenie. Ďakujem veľmi pekne, Natali, a tým e, ďakujem všetkým kolegom. Samozrejme, e, hlasovanie bude ešte potvrdené, predtým, než sa dostaneme k bodu o Maďarsku. Mám ešte jeden bod, ktorý sa týka e, dohode o štatúte. Nie, teraz ešte nie. Dobre, dobre. Takže <laughs> môžeme teraz už prejsť eh, k bodu číslo 21, ktorý sa týka Maďarska. Vítam medzi nami pána prvého podpredsedu, pána Timmermansa. Kolegovia, viete, parlament 12. septembra schválil uznesenie, ktoré sa týka návrhu, ktoré vyzýva radu, aby v zmysle článku 7.1 z fungovania Európskej únie aby determinoval, či existuje jasné riziko závažného porušenia hodnot zo strany Maďarska. Tento bod eh, pre našej agende predstavuje možnosť pre náš výbor eh, si vymeniť názory k tejto otázke. Samozrejme máme tu medzi nami pána eh, prvého podpredsedu komisie, ale aj pána Kalina Stojku, ktorý je ktorý je tu za rumunské predsedníctvo a e, pochopiteľne tu aj pani Sargentini, e, ktorá je spravodajkyňou a sú tu medzi nami aj tieňoví spravodajcovia, ktorí majú na starosti tento spis. Takže veľmi pekne ďakujem našim cteným hostom, že medzi nás dnes prišli a nech sa páči, ako prvému odozdávam slovo pánovi Timmermansovi. Máte slovo, ešte raz vítajte medzi nami. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. E, ďakujem výboru Libe za to, že zaradilo túto tému na program dnešného rokovania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 keď som informovala o situácii v Maďarsku, tak to bolo 30. januára, bolo to na pléne a ako som už vtedy vysvetlil, komisia eh, zdieľa celý rad obáv, ktoré boli vyjadrené eh, v rámci návrhu parlamentami, pokiaľ ide o základné práva, boj proti korupcii, zaobchádzanie s Romami a nezávislosť súdnictva. Dnes by som vás raz po, rád poinformoval o vývojku, ktorému došlo od januára aj, aj na rade. Bohužiaľ, situácia sa nezlepšila, tie obavy rozptýlené neboli, veci sa neriešili a e, sú tu aj nové dôvody obav. Poprvé, ste, viete, že vo februári spustila maďarská vláda kampaň s billboardmi, inzerátmi v novinách, v médiách a listom premiéra, ktorý bol adresovaný všetkým maďarským občanom, s tým, že cieľom tejto kampane boli európske inštitúcie, najmä predseda komisie pán Juncker táto kampaň pokračovala napriek silnej kritike z viacerých stran. Komisia jasne povedala svoj názor k tejto kampani a keďže považujeme považujeme túto kampaň za, za samozrejme za, za, za nepravdivú nech už je jej cieľom ktokoľvek ja, pán predseda alebo inštitúcie. Zareagujeme rovnakým spôsobom na tieto nepravdy, ktoré sa v rámci tejto kampane šíria. A netýka sa to len komisie, samozrejme týka sa to aj celej Európskej únie, práce parlamentu. Pravda je, že neexistuje žiadna konšpirácia. My si myslíme, že mm, maďarskí občania si zasluhujú vedieť fakty. Pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, ktorá je základom demokratickej spoločnosti a preto je za základným prvkom Európskej únie, musím bohužiaľ konštatovať, že situácia sa v tomto smere nelepší. Mm, orgány prijali opatrenia, ktoré viedli k tomu, že je činnosť týchto organizácií ob- obmedzovaná. My sme, my, my sme sa e, rozhodli vydať aj stanovisko k tzv. tzv. legislatíve Stop Soros a mm, táto, táto legislatíva obmedzuje právo požiadať o azyl. Maďarské orgány musia do 25. marca vyriešiť a poinformovať komisiu o tom, ako sa to bude riešiť. V opačnom prípade ich komisia, v opačnom prípade komisia podá námet na Európsky súdny dvor. E, Európsky súdny, e, Európsky ľudské práva e, vydal vydal stanovisko k dvom azylovým prípadom, kedy, kedy bol zamietnutý azyl k dvom irackým občanom. Ja len chcem povedať, že v súčasnosti potrebujeme, aby Európsky súd pre ľudské práva zasiahol v tomto prípade a E, tu vidíte, tu ilustrujeme, ako, aká situácia je závažná, aká je, aká je naozaj závažná situácia aj u mimovládky, ktorá sa snažila pomôcť týmto, týmto, týmto dvom osobám. Pokiaľ ide o situáciu v médiách, ja som už hovoril o e, tej situácii a s tým, s tým, že veľa médií kontroluje jedna dozorná rada, ktorá je napojená na um, maďarskú vládu. A um, vo februári komisia požiadala Inštitút pre európske univerzity, eh, ktorá monitoruje pluralizmus, aby vykonala ad hoc analýzu nedávnej situácie a a pravdepodobný dosah takéhoto mediálneho konglomerátu. Samozrejme, komisia bude aj naďalej situáciu monitorovať. Pokiaľ ide o situáciu Stredoeurópskej univerzity. Bohužiaľ, tam dobré správy nemáme takisto. Ako som už uviedol v januári, táto univerzita sa musela relokovať z Budapešti. To znamená, že e, nový školský, počas nového školského roku bude musieť začať táto univerzita pôsobenie vo Viedni. Um, Vládne opatrenia a neustály tlak, e, ktorého svetkami sme v tomto prípade, sú jednoducho bezprecedentné v Európskej únii. Veľmi nás trápi, že sa to udialo aj napriek tomu, že, že nedošlo dosiaľ k uzatvoreniu postupu pre porušenie. Pokiaľ ide o legislatívu o nadčasoch, ktorú schválil minulý december e, maďarský parlament a ktoré a proti, ktoré, proti ktorej e, manifestovali aj maďarskí občania. Tam, tam komisia skonštatovala, že je to v rozpore s európskou legislatívou a budeme naďalej túto záležitosť sledovať. Pokiaľ ide o korupciu, mm, komisia sleduje, ako sa v Maďarsku implementujú konkrétne opatrenia v súvislosti s posilnením rámca boja proti korupcii. Um, 27. februára v kontexte európskeho semestra boli, boli zverejnené tieto odporúčania a kde sa ukazuje, že nedošlo k, žiadnym, k žiadnemu pokroku v súvislosti s posilnením antikorupčného rámca a zlepšením transparentnosti verejných obstarávaní. Táto e, správa o krajine nadniesla aj obavy v súvislosti s nezávislosťou súdnictva. Správa obsahuje vyhodnotenie súd, e, súdneho systému a hovorí aj o tom, že je naďalej obavou efektívne fungovanie systému prokuratúry. Komisia analizuje zriadenie nového systému správnych súdov, analizujeme, či existujú dostatočné záruky na zabezpečenie nezávislého súdnictva. 18. marca vydala správu Benacká komisia a tá zistila, že veľká moc sa koncentruje v rukách e, len zopár zúčastnených strán a neexistujú, neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by dokázal, um, alebo ktorý by dokázal monitorovať a skontrolovať ich činnosť. Uh, minulý týždeň boli v tomto smere predložené pozmenujúce návrhy v parlamente a komisia nabáda maďarskú vládu, aby náležitým spôsobom implementovala odporúčania a aby zobrala stanovisko Benátskej komisie do úvahy. Pokiaľ ide o ďalšie kroky v zmysle článku 7 celého postupu, Eh, rada rozhodne, akým spôsobom sa bude táto práca organizovať, ale je mi ľúto, že parlament nedostal príležitosť, aby mohol predložiť odôvodnené stanovisko rade. Komisia veľmi jasne povedala, že nech už bude akákoľvek pozícia radu, tak, rady, tak, eh, tak musí byť zabezpečené aj to, že parlament bude môcť predložiť svoje stanovisko. A Najmä e, sa, samozrejme sú tu aj veci spojené s postupom pre porušenie. Um, týka sa to občianskej spoločnosti, pomoci pri azovom konaní, segregácii Romov. A väčšina týchto prípadov je, je už na e, súdnom dvore. Okrem toho, e, maďarská vláda e, odpovedala na nedávny nav. Ja si myslím, že rada má teraz v rukách všetky kľúčové prvky na to, aby začala so svojím vlastným vyhodnocovaním. Preto e, očakávam, že rada sa k tejto veci vráti na Rade pre všeobecné záležitosti v apríli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán prvý podpredseda. E, ďakujeme, že ste e, sa vyjadrili aj k prioritám parlamentu v tejto otázke a Um, ehm, Áno, spomenuli ste Radu pre všeobecné záležitosti a myslím, že aj kolegovia, e, spravodajcovia sa k tomu vyjadria. Nech sa páči, teraz pán Stojka, ktorý, e, je tu zastup, ktorý tu zastupuje rumunské predsedníctvo. Nech sa páči. Uh, Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, vážení páni poslanci, členovia výboru. Ehm, bez pochyby je pravdou, že e, ochrana právneho eh, štátu, demokracie je dôležitá v našej únie. 18. septembra rada eh, dostala návrh Európskeho parlamentu po článku 7, eh, ktoré sa volá potom, aby sme zhodnotili riziko závažného porušovania zo strany Maďarska hodnôt, na ktorých e, sa zakladá Európska únia. Odvtedy e, sa toto dvakrát e, prerokovalo na rade dva, počas minulého roka a takisto aj počas rumunského predsedníctva vo februári. 12. 12. novembra sme zo strany Maďarska dostali aj písomnú odpoveď Maďarska k E, teda e, tomuto e, postupu parlamentu. Vo februári tohto roka aj v decembri ministri diskutovali o ďalších krokoch v, tomto, v tejto oblasti na budúcej rade 9. apríla pre všeobecné záležitosti sa tiež predpokladá, že sa bude v tomto pokračovať v tomto štádiu. Teraz samozrejme nemôžem predbiehať e, záverom tohto postupu. V každom prípade e, budeme parlament informovať o tomto vývoji. Za týmto účelom naši ministri, e, minister pre zahraničné záležitosti Georgi Kamba, že bude informovať zástupcov Európskeho e, parlamentu, e, pokiaľ ide o aprílovú, aprílové zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti. Ďakujem pekne, pán Stojka. A hovorili ste o informovaní parlamentu, ale nie o tom pozvaní. Spomenuli ste, že parlament bude informovaný, ale my tu máme jedné prerogatíva, takže my budeme e, čakať na e, pozvanie. E, ďalej to ešte bude špecifikovať spravodajca. Dobre, takže táto situácia sa ďalej vyvíja, spravodajkňa sa k tomu takisto vyjadrí ešte neskôr. Slovo teraz dostanú najprv spravodajkyňa, potom tieňoví spravodajcovia. Takže najprv má slovo Judith Argentíny, spravodajkyňa e, pre túto tému. Ďakujem, vám predseda, na verejnom zasadnutí je vždy zaujímavé si vypočuť, že budeme poinformovaní niekedy neskôr. To nám ešte nikto nikdy nepovedal. Ďakujem komisárovi Timmermansovi za jeho eh, presný prehľad toho, čo sa udialo za posledného pol roka. Nemusím to teda opakovať, eh, takže je to pol roka po tom, čo eh, v septembri, 12. septembra správne na túto tému odhlasoval parlament. A to, čo žiadame na dnešnom zasadnutí je, že chceme pochopiť, kde sa práve nachádzame. To ste, takýto prehľad ste nám Eh, poskytli, ale my sme pozvali rumunské predsedníctvo, aby nám vysvetlilo svoj časový harmonogram a nič v tomto zmysle som nepočula. Takže som prekvapená. Rumúnske predsedníctvo eh, nám sem prišlo predostrieť eh, svoj návrh predsedníctva. Bolo zastúpené dvomi ministrami. Ja som ich verejne prosila o aktualizáciu ministerky zahraničných som sa tiež e, na toto pýtala. Počas jej návštevy takisto som kontaktovala veľvyslanectvo, žiadala som o stretnutie, nedostala som ho. Až po o, o, veľkom obťažovaní e, sme dostali pol e, hodinku, pán Moráš a e, ja eh, sme ju dostali, najprv len pán Moraeš. Ja ako spravodajkyňa som nebola ani len pozvaná rumúnským predsedníctvom a ďakujem sekretariatovi a pánovi eh, predsedovi za to, že došlo k zmene. A počas tej pol hodinky sme očakávali, že eh, sa dozvieme, čo rumúnske predsedníctvo v tejto veci chce robiť, ale rumúnske predsedníctvo to otočilo a spýtalo sa nás, či by sme im mohli E, porozprávať niečo o situácii ohľadom právneho štátu v Maďarsku. Ale my sme napísali správu a teraz je už na vás, aby ste e, dokončili toto vyšetrovanie. Včera uh, som pochopila, že EPP uh, eh, sa tiež uh, snaží o takéto vyšetrovanie, teda ja veľmi múdri muži budú uh, uh, zaslaní do Maďarska, ale myslím si, že táto práca už prebehla a teraz už je naozaj uh, lopta uh, na strane rady. Už to tu zaznelo, parlament e, v forme listu e, pána predsedu Tajányho už viackrát žiadal o predloženie správy. Doteraz k tomu nedošlo. Takže táto otázka je tu stále, je otvorená. parlament nechce byť, nežiada o to, aby bol prítomný na každom zasadnutí rady. Samozrejme nie, aj keď my sme otvorili naše stretnutia, vy ste tu vždy vítaní, my to od vás nežiadame. Žiadame iba uh, vlastne, aby to bolo niečo na na začiatku vášho procesu. Vy ste totiž ešte stáli iba na začiatku vášho procesu, aj keď prebehol všetok tento čas. Vo februári nám rada povedala, že sú určité členské štáty, e, ktorým e, sa až tak nechce diskutovať o tejto téme. To chápem, ale potom je vo vašej zodpovednosti, aby ste to nastolili na e, program rokovania a stanovili časový harmonogram. Je oveľa ťažšie stiahnuť bod z programu, než dať ho na program. Takže preto mám otázku pre rumúnske veľvyslanectvo. Prečo ste takýto harmonogram nestanovili? Prečo nám nemôžete vysvetliť, kedy, aké vypočutie budete realizovať. Po prvý raz, keď som túto otázku položila, je príliš, e, sme príliš na začiatku nášho predsedníctva, máme toho veľmi veľa, ale teraz už je začiatok marca, už nie sme, nie sme na začiatku rumúnskeho predsedníctva a zatiaľ som ešte nič nepočula. Medzi časom E, sú tu potom takéto informácie, ako že ľudia, ľuďom sa nedostane ani len stravy, e, keď sú zadržiavaní v Maďarsku. To nie je poprvýkrát, to sú len prí, prípady, o ktorých vieme. A Benátska e, komisia minulý týždeň zverejnila svoju analýzu o, o nových správnych súdoch v Maďarsku. Takže bolo by veľmi užitočné, keby ste začali so svojou prácou a preto som nemohla urobiť ja, pretože moja práca oficiálne skončila 12. septembra. Tá e, môže byť súčasťou vašich diskusí. A teraz, e, pán vyslanec, aké sú plány rumunského predsedníctva? Ako mienite e, štruktúrovať diskusiu? Neviem, o čom vás mám informovať ja, keď vy mne neviete objasniť vopred, aké plány tu sú. Máte pred sebou členov Európskeho parlamentu, ktorí si vykonávajú svoju demokratickú povinnosť, ktorí za toto hlasovali a e, majú e, kladú dôveru do vašej ruky, máte e, veľkú zodpovednosť, dve tretiny Európskeho parlamentu vás o to žiadajú, takže prosím, Eh, pán veľvyslanec, povedzte mi, čo eh, zamýšľate urobiť. Ďakujem pekne, pani Sargentini. predtým, než eh, dáme slovo pánovi Timmermansovi a pánovi Stojkovi, dáme ešte priestor tieňovým spravodajcom. Ako prvá pani Sipel za SND. Ďakujem pekne, budem hovoriť po nemecky. Predtým, než poviem niečo konkrétne k Maďarsku, chcem povedať, že Maďarsko je úžasná krajina, vždy hodná nejaké cesty. V posledných rokoch som e, stretla úžasných ľudí v Maďarsku. To je pre mňa dôležité počiarknúť na úvod môjho príspevku, ale takmer 10 rokov sme e, svetkami v Maďarsku niečoho a ja, ja už som pomaly unavená to stále e, e, znova opakovať. Toto, a to je, to je nebezpečné, lebo takáto únava samozrejme znamená, že si môžeme zvyknúť na takúto, na takúto situáciu a zažívame, že aj v iných krajinách už je podobný vývoj. Máme tu teda vývoj, kde ide o ohrozenie slobody médií, súdnictva, občianskej spoločnosti, žiadosti o žiadatelia o azyl, bezdomovci sú tu kriminalizovaní. Mnoho sme už toho zažili a s čím pracujeme. Poprvé roky sa neudeje vôbec nič. Potom tu máme konania pre porušenie a e, možno e, z technického pohľadu komisia nemá žiadnu inú možnosť konania, ale čo to znamená konanie pre porušenie alebo e, rozsudky súdu. E, áno, možno sa na základe toho zmenia zákony, ale často už e, vlastne ku škode vtedy došlo. ako sme to eh, napríklad eh, videli pri eh, dôchodkovom veku sudcov. Ale hlavne zo strany rady mi tu chýba jasné vyjadrenie, pretože to, čo tu robí Orbán a jeho strana, jednoznačne nie je to, čo mnohí politici v Nemecku hovoria, je celkom e, obyčajné, e, obyčajný e, politický postup. Nie je to nedemokratické od začiatku do konca. Snaží sa vybudiť emócie proti, voči niekomu, aby sa potom pozicionoval ako silný muž a to je podľa mňa vysoko nebezpečné. A keď tu kritizujem rádu, pretože sa už celé roky len prizerá a nič naozaj nerobí, nevyjadruje žiadnu kritiku, Keby sme pred 9-8 rokmi alebo možno pred 7 rokmi eh, boli našli jasnejšie eh, slova na túto tému, eh, bola by to úplne iná šanca vývoj ovplyvniť ešte určitým smerom. Mlčanie nie je žiadnou politickou alternatívou, ani prizeranie sa Dnešný e, dátum, to samozrejme nikto nevedel predpokladať e, vopred, že to bude takéto prepojenie, by som chcela využiť na to, e, že Spomeniem, aké e, smiešné je postavenie určitých politických e, e, skupín tiež. Už takmer 10 rokov o tejto situácii diskutujeme a niektoré politické strany sa doteraz vôbec nevyjadrili. Teraz sme tu mali plagátovú kampaň, kde náhodou sa nachádza na obrázku predseda komisie a zrazu E, to je príležitosť začať diskutovať o e, Orbánovej strane. Myslím si, že to je naozaj trapné. Je jedno, či Orbán a jeho strana Fidesz je členom akejkoľvek politickej skupiny. Ja ani všetkým členom e, tejto strany nepodsúvam, že podporujú všetko to, čo pán Orbán navrhne. Ale to, čo očakávam, je konečne jasná línia rady komisie, ale aj všetkých predsedov politických skupín v Európskom parlamente, hlavne tých, ktorí sa snažia o iné funkcie. Treba, aby sa jasne vyjadrili k demokracii a k právnemu štátu a konečne zaujali jasné stanovisko k tomu, čo konkrétne sa musí zmeniť v Maďarsku a iných eh, krajinách. Len mlčať a eh, pozerať sa inde to nemôže byť riešenie E, neviem, ako to mám vysvetliť našim občanom, že takéto niečo v strede Európy dopustíme. Ďakujem veľmi pekne, Birgit. Pani Natalie Griesbeck za e, skupinu ALDE. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja e, podporujem to, čo podala pani spravodajkyňa aj kolegyňa Birgit Sipel Louis Michel, ktorý je teňovým spravodajcom za našu e, skupinu. E, vlastne e, podporuje presne to, čo tu zaznelo, čo tu bolo povedané. Je naozaj na čase, aby inštitúcie, hlavne teda ráda, zaujali jasnú pozíciu, pracovali na tejto téme a podporili hodnoty Európskej únie z oči voči tomu, čo sa deje. Je to stručné z mojej strany, ale teda podporujem to, čo tu e, zaznelo. E, Takéto je, myslím, očakávanie nielen e, tu nás, členov, poslancov, členov tohto výboru, ale myslím si, že všetkých občanov EÚ. Ďakujem, Natali. Teraz mene skupiny GUE Marie-Christine Veržia. Marie Kristine takisto aj teňovou spravodajkyňou v tejto téme. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán Timmermans. Mám privilégium eh, to, že môžem eh, sledovať túto tému už od roku 2010. Takže priznávam, že táto diskusia je e, tak trošku surrealistická. E, začnem tým, čo spomenala Birgit Cipel. Je dôležité si to stále znova pripomínať. E, to, čo tu robíme, toto pripomínanie dodržiavania ľudských práv, demokracie, zásad právneho štátu, to nie je niečo proti maďarskému národu, proti Maďarom, to je proti vláde, ktorá spochybňuje pravidlá a zásady právneho štátu, demokraciu, dodržiavanie ľudských práv. Spomenuli sme tu problém médií. Prvé uznesenie Európskeho parlamentu e, k Maďarsku e, sa týkalo práve otázky médií. Je teraz marca 2011. A potom ste spomenuli otázku nezávislosti súdnictva do veľkej miery to bolo e, predmetom e, teda, e, návrhu ústavnej reformy. Hovorili ste o Benátskej konferencii o rozsudku Európskeho dvora pre ľudské práva. My sme to všetko prevzali. Máme tu správu z roku 2013, správu pána Tavareša No a pozrime sa, kde sa nachádzame teraz. Je rok 2019, stojíme tesne pred európskymi voľbami. A musím povedať, že keby boli prijaté eh, zodpovedné postupy eh, a eh, konania pre porušenie už v roku 2011, určite by sme neboli v Maďarsku v takej situácii, v akej sme a takisto ani nie v ostatných krajinách EÚ, kde demokracia a ľudské práva sú čoraz viac podrývané, ako aj z právneho štátu. A teraz tu napokon máme malú sankciu e, prerušenia členstva pre e, stranu pana Orbána v EPP, e, kým sa vlastne nezistí, aká je situácia v Maďarsku. Ja sa v tejto súvislosti pýtam, z koho si um, robia žarty v tejto politickej skupine. Myslím si, že hlavne z, z voličov toto je zásadná otázka. Tieto hodnoty sú, na, sú, sú, sú základom konštrukcie Európskej únie. Pán Timmermans, vy ste podpredsedom komisie alebo ste len e, kandidátom e, za SND. E, prosím vás, na, one, naozaj nás poinformujte o situácii a povedzte, čo konkrétne podnikla Európska komisia v prípade Maďarska. Čo všetko komisia podnikla? Prestaňte už rozprávať, začnite konať pretože sme naozaj pokročili len veľmi málo a e, stav e, v oblasti právneho štátu, demokracie, ľudských práv sa v Európskej únii stále zhoršuje a politici jednoducho nie sú, e, nereagujú tak, ako by mali. Pán podpredseda komisie určite na to zareaguje. Neviem, či chcete teraz alebo neskôr. Dobre, teraz e, pani Gál, pán Niedermüller si ešte želajú e, vystúpiť. Ešte e, niekto ďalší nie, takže uzatvárame zoznam rečníkov. Pani Gál. Ďakujem pekne. Chcel by, chcela by som len povedať, že koordinátorka Mecola mi preniesla svoje, svoj, svoj právo vyjadriť sa. Chcela som povedať pánovi Timmermansovi, že nemá pravdu. Neviem, či ho informovali, eh, že dnes nejde tu o nové oznesenie proti Maďarsku. Išlo tu skôr o to, aby ste, nás, aby ste nám pore, poinformovali, ako uh, vyzerá situácia na rade v tejto téme. Vy uh, ste uh, vlastne si veľa času uzurpovali. Um, musím povedať, celá táto polemika už nie je objektívna. Prakticky tu ide o politický komplot proti nám zo strany ľavice a zo strany pani Sargentini. Chcem e, doplniť, že nejde tu len o Maďarsko v tomto prípade, pretože vy ste e, spomínali aj e, tie tzv. slave laws, Mali by ste vedieť, e, že nikto e, z maďarskej opozície nehovorí o tomto zákone, e, takto nenazýva ho zákonom o otroctve. Toto tiež dokazuje iba, že ste vlastne ovplyvnená volebnou kampaňou. To je naozaj smutné. Všetko to, čo ste tu povedali proti e, právnemu štátu v Maďarsku, v realite nie je ničím iným, než eh, len eh, informácie poskytnuté určit- strany určitých častí občianskej spoločnosti. Vy o týchto eh, faktoch hovoríte iba preto, aby ste eh, podčiarkli svoje, posilnili svoje ciele vo volebnej kampani, problém nejakej e, univerzity, e, či nejaká univerzita môže vystaviť americký alebo maďarský diplom. Tom si myslím, že nie je e, otázkou, či v danej krajine funguje, či nefunguje právny štát. Myslím si, že rozhodnutie je teraz na strane rady, takže nechajme radu urobiť si svoju prácu, aj preto, aby sme tu zabezpečili objektivitu a teda, aby sme si vypočuli jednotlivé inštitúcie, e, nerobme tú volebnú kampaň. E, chcela by som povedať, že dnes tu nediskutujeme znovu o nejakom probléme v Maďarsku. Dnes eh, by sme nemali hovoriť znova o Maďarsku. Nie je to nejaká, nejaký televízny seriál. Všetci už toho máme dosť, ale eh, žiaľ, vy toto nerešpektujete a eh, podľa mňa je toto neakceptovateľné, že všetky E, tieto e, zasadnutia instrumentalizuje pani Sargentini na svoju politickú kampaň. Všetko to, čo tu dnes odznelo, myslím, že naozaj e, zašlo za hranice, na ktorých sa dohodli koordinátori. Čiže, aby to bolo jasné, pána podpredsedu sme pozvali na my, on je tu na naše pozvanie a mm, Pani Sargentini nie je vo voľbách, takže toto e, to už tu odznelo. No a teraz pán Peter Niedermüller. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Pán Timmermans povedal, že tá situácia sa príliš nezlepšila. Naopak, v mnohých prípadoch sa situácia zhoršila. A e, je to tak určitým spôsobom, pretože vláda e, čoraz e, viac agresívnejšie utláča demokraciu. Stačí sa pozrieť na to, čo sa deje v maďarskom parlamente, keď dokonca parlament nie je ani pripravený diskutovať o návrhu, ktorý predkladá opozícia. A predseda parlamentu sa dokonca snaží uvalovať sankcie na členov opozície. Je veľmi dôležité, aby Európska únia, Európska komisia eh, bránila právo na vzdelávanie, eh, aby, aby bránila Európsku univerzitu a podobne. Ale ja som chcel povedať, že eh, že tá inštitúcia, o ktorej sme hovorili, nie je jedinou inštitúciou, ktorá je ohrozená. Celá akademická obec v Maďarsku sa nachádza vo veľmi ohrozenej situácii výskumná sieť e, je podrobovaná represiám a vydieraniu. podsúva sa výskumníkom, na čo majú pracovať, čo majú skúmať. To znamená, že akademická, e, akadémia vied nefunguje dobre a to predstavuje veľké nebezpečenstvo, veľké nebezpečenstvo pre ich existenciu. Ja som len chcel uviesť ehm, ešte to, čo sa udialo včera na snutí EPP. Um, ehm, lídry EPP um, uviedli, že politika fidesu nie je v súlade s hodnotami EPP, čiže mm, s kresťanskými konzervatívnymi hodnotami. Ale všetci predsa vieme, že Fides nie je len stranou. Je to je stranou maďarskej vlády. To znamená, že keď EPP hovorí, že politika Fidesu nie je v súlade s kresťanskými konzervatívnymi hodnotami, tak to by sa mohlo uplatňovať v zásade na celú maďarskú vládu, pretože pretože Fides rovná sa maďarská vláda. Ale čo je to, čo je hanebné, nie je tým skutočným problémom. To, čo sa objavilo na billboardoch, eh, pán Juncker. Problém je, že sa to financuje peniazmi občanov. Ja by som naozaj rád vedel, čo sa udeje s tou komisiou, s tými 13 členmi, ktorú menovala EPP ako bude postupovať a rozhodnutia, ktoré príjme táto komisia, akým spôsobom e, budú, budú súvisieť rozhodnutia tejto komisie s rozhodnutiami Európskej komisie. Teraz e, k fungovaniu rady Za uplynulé roky došlo k dvom veciam, ktoré mali obrovský vplyv na dianie v Európe. Poprvé, išlo o migračnú krízu a po druhé išlo, ide o porušovanie princípu právneho štátu. E, pri migračnej kríze rada nedokázala prijať žiadne rozhodnutie. Nebolo možné sa dopracovať k žiadnemu konsenzu. Preto rada neurobila nič ak má niečo dosah na reputáciu a imidž Európskej únie, tak je to práve nečinnosť rady. A nehovorím tu len o e, ehm, rumúnskom predsedníctve. Čo urobilo rakúske predsedníctvo? Neurobilo nič v tomto smere. Preto nejde o diskusiu o, nejakej, o nejakom izolovanom skutku. Preto tieto preto to všetko má dosah na Európsku úniu a bude to mať dosah aj na jej reputáciu do budúcna. Ďakujem veľmi pekne. Áno, vy ste tu hovorili o konaní a nekonaní, ale pozrite sa na radu. To sú tiež skúsenosti, ktoré sme mali za posledné týždne, kde sme sa snažili tu presadiť e, stanovisko parlamentu. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým za tieto pripomienky a za príspevky. Ja by som sa teraz obrátil na pána podpredsedu, aby zareagoval na to, čo tu odznelo a potom e, spravodajky. Ale najprv pán podpredseda. Áno, ďakujem veľmi pekne. Buď som tomu nerozumel, prečo ste ma pozvali. Ja si myslím, že mňa pozval výbor Libe na to, aby som, im odprezen- som vám odprezentoval, aká je daná situácia a aké boli zmeny od posledného e, poslednej návštevy pred niekoľkými mesiacmi. No a v podstate to je to, čo som urobil. Som poinformoval o tom, čo sa dialo. A po druhé, ja som si vypočul pani Gál a ja neviem, či ona hovorí za EPP a za celú EPP, pretože naozaj to by ma mimoriadne zaujímalo, e, či sú tu viaceré také diskusie o právnom štáte, pretože to, čo povedala pani Gál, to vôbec nesedí s tým, čo povedali ostatní poslanci za EPP. Keď ona povedala, že hovorí za svoju skupinu, keď hovorí za svoju skupinu, tak by som si to veľmi veľmi podrobne zaznamenal, čo ste podali a dúfam, že budeme mať príležitosť o tomto v budúcich mesiacoch podiskutovať. Pokiaľ ide o tie záležitosti, ktoré sa objavili ešte pred mandátom Junckerovej komisie. Ja to chápem, áno, pretože naozaj sme sa s tým borili. E, pomerne viac ako skoro 10 rokov. A um, ja mm, neviem, nemôžem sa vyjadrovať k tomu, čo sa urobilo a neurobilo predtým, než som ja vstúpil do mojej, nastúpil do funkcie. A pokiaľ ide o dodržiavanie zásad právneho štátu, ja si naozaj uvedomujem, že si my naozaj sledujeme, čo robíme my ako komisia, pokiaľ ide o porušenia, pokiaľ ide o maďarské porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Toto komisia robí a naozaj tieto postupy za porušenie trvajú veľmi dlho a tieto postupy pre porušenie sú veľmi silným a mocným nástrojom, pretože umožňujú zahájenie dialógu s dotknutým členským štátom a keď na základe tohto dialógu sa nedopracujeme e, k príslušným výsledkom, tak sa obrátime na súdny dvor, aby ten rozhodol, či bolo porušené právo Európskej únie. No a tá záležitosť e, s Maďarskom, toto je e, nástroj určitej moci a tam boli korigované určité záležitosti, o ktorých sme si mysleli, že Maďarsko nedodržiavalo povinnosti oblasti stanovené Európskou úniou. Teraz len taká poznámka e, k všeobecnému vývoju, pretože ako to vnímam ja, je to nepríjemná pravda a tú nepríjemnú pravdu je potrebné spomenúť tiež. Čo my vnímame, to je silná podpora maďarskej spoločnosti voči tomu, čo robí maďarská vláda, pretože to znamená potom tiež, že ako keby títo pripútali Maďarov k ich obavám. To sú obavy z migrantov, utečencov, ale ja, ja naozaj z živého Boha neviem pochopiť, a ako, ako je to s tými kresťanskými hodnotami, kresťansk, kresťanstvom vôbec, keď niekto odmieta poskytnúť stravu a Ehm, vodu niekomu, kto je u vás ehm, zadržiavaný. to je nedodržiavanie kresťanských hodnôt. To by sme potom mali naozaj viesť základnú diskusiu. Čo sú to kresťanské hodnoty? Základné kresťanské hodnoty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán prvý podpredseda. A ešte pán Stojka. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Um, Pán Stojka, áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som pripomenul, že predsedníctvo malo ešte pred radou eh, o všeobecných záležitostiach 19. februára stretnutie, kde boli eh, debaty o rôznych návrhoch rady a v rámci časového harmonogramu a predsedníctva to bolo na programe a to sme viedli v úzkej konzultácii, blízkej konzultácii s ostatnými členskými štátmi a preto sme konzultovali a tento konzultatívny proces Eh, mal za výsledok, že tieto dôležité záležitosti by sme nemali prediskutovať na marcovej rade pre všeobecné záležitosti, ale dovolte mi, aby som vám potvrdil, že ďalšia výmena názorov je naplánovaná na budúce stretnutie rady pre všeobecnú záležito- záležitosti, ktorá sa má konať 9. apríla. Ale pozrime sa na niektoré technické aspekty. Eh, ako bol parlament parlament zaangažovaný do toho celého procesu. Určite si spomínate na článok 71, ktorý umožňuje parlamentu dve také hlavné možnosti, ale nemôže parlament zasahovať do e, rozpráv rady, do diskusí na rade, pokiaľ ide o ústnu prezentáciu niektorých návrhov. No a tiež účasť na, rozho- na, na diskusiách rady, to je v bežnom rokovacom poriadku a máme článok 5.2, kde sa hovorí, že komisia napríklad by mala byť prizvaná na stretnutia rady a to isté sa týka Európskej centrálnej banky v prípadoch, kedy ona chce uplatniť svoje právo iniciatívy a to isté platie pre Európsky parlament. Mali sme už prípady v minulosti, kde parlament nebol pozvaný na formálne stretnutia rady, ale to samozrejme nebránilo v plodnej spolupráci medzi radou a parlamentom. A tiež na záver by som pripomenul, že je tu úloha parlamentu ako autora týchto, tohto návrhu a to je teda jeho výlučné právo e, v jeho rozhodovaní, ale je tu aj spolupráca s radou a e, predsedníctvo proaktívne v, týchto, v tomto postupuje, ale Žiaľ, nie je tu možnosť priamej účasti Európskeho parlamentu na formálnych stretnutiach rady. Ďakujem pekne, pán predseda. A si želám, aby ste to neboli povedali. Prečo ste to povedali takto verejne, pán Stojka? Ale vážne. Mali by ste vedieť, že my sme tieto podrobnosti diskutovali, ale keby sme to boli chceli verejne prediskutovať na e, výbore, tak e, v prítomnosti e, podpredsedu my sme zaslali nie jeden, ale dva listy a vy hovoríte, vy hovoríte teda, že toto, sú, toto je rokovací poriadok rady, ale sú tu aj ďalšie pravidlá, že akákoľvek iná inštitúcia môže byť prizvaná. Ako napríklad ECB chodí na, na ECOFIN, hovoríte, že nechodia. Um, eh, 9. apríla keď bude rokovanie rady, mali by ste aspoň raz nás tam pozvať, pretože my si myslíme, že nepostupujeme dostatočne rýchlo, možno, že táto kritika na adresu e, podpredsedu nie je vhodná, pretože my sa snažíme robiť našu prácu, chceme sa mm, e, pustiť ďalej. Ja by som, ja, ja by som mohol pokra- takto pokračovať a všetkých unudiť k smrti, ale možno pani Sargentini bude pokračovať v týchto nudných príhovoroch, ale my sme teda poslali tieto listy a naozaj je hrozné, keď e, Nemali by sme by, e, byť len in, informovaní, veď my sme Európsky parlament, my máme našu formálnu úlohu a som naozaj veľmi prekvapený, že toto hovoríte takto otvorene. Neviem, pán podpredseda, ja také dve veci. Jedna vec je taká všeobecnejšia a to je, keď sme porušili zmluvu a článok 7 a článok 50. Ja som bol súčasťou toho procesu niekto úplne, keď sme ich navrhovali, nikto si nepomyslel, že ich naozaj budeme uplatňovať. To bolo tak, taká daleká predstava, alebo že by niekto e, sa rozhodol, že opustí Európsku úniu my sme tieto, keď sme ich koncipovali, my sme ich nedomysleli úplne dokonca, lebo sme nemysleli, a aký by bol úplne dôsledok toho, a keď by to k tomu došlo. Ale podľa mňa nemôžete použiť rokovací poriadok na to, aby ste jednej z inštitúcií zabránili, aby si vykonávala svoju povinnosť, aby robila svoju, aby, aby hrala svoju úlohu, keď to je takto naplánované v článku 7. A pretože nejaký právny odbor, nejaký poradca na rade trvá na tom, že toto parlamentu nesmieme e, dovoliť, tak sa pozrime na komisiu. Možno, že komisia by mala tieto informácie poskytnúť, ale ja to nedovolím. Ja, ja nechcem byť v takej ja nech sa nechcem nikdy dostať do takej situácie, že by komisia nevyhovela parlamentu a že by nevyhovela parlamentu v jeho prížby. Toto bolo naozaj suverénne rozhodnutie v rámci článku 7 a, a parlament by mal mať tú možnosť, aby vysvetlil uh, na rade, o čo mu ide, pretože rada bude musieť vydať to konečné rozhodnutie a ako s tým bude nakladať. A ja nechcem, aby komisia tomuto zabránila, pretože tuto nie je celkom jasné medzi e, parlamentom a radou, ako môže byť parlament zastúpený na rade. Takže toľko z mojej strany my nie sme mediátor. Ja som, ja som za komisiu, ale my nie sme hovorcom parlamentom, pre, parlamentu, pretože parlament vie hovoriť sám za seba a nie sme ani mediátorom. Áno, hovorili ste aj o právnom stanovisku rady. Ja myslím, že ide o ústne stanovisko rady. Teda nešlo o právne stanovisko rady. M- mám pravdu, áno? Áno, Takže neišlo o právne stanovisko rady. Myslím si, že ako pani Sargentini povedala predtým, nehovoríme, že chceme chceme, aby to bolo každé dve minúty takto, ale ne, neznamená to, že sa budeme držať bokom, alebo ako pán podpredseda povedal, že budeme e, akýmsi prostredníkom alebo sprostredkovateľom. My máme e, naše právo, keď príjete na budúce, mohli by ste prosím byť si vedomí toho, že my sme si vedomí tejto diskusie a pani z Argentíny, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán, pán, pán, pán podpredseda. Um, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán podpredseda. Ďakujem, že aj vy tu eh, bojujete tú svoju časť súboja. Neexistuje právne stanovisko, je k dispo, bolo k dispozícii ústne stanovisko a my sme zistili eh, na základe prístupu k dokumentom, že takéto niečo neexistuje a všimli sme si aj určitý trend a ja som v, ja som v dôvodovej správe vysvetlila, ako to bolo, ale keďže naozaj potrebujeme zistiť, ako to je alebo ako vyzerá tá rutina. No a súčasťou tejto rutiny je akceptácia na rade toho, že i my máme právo iniciatívy a to je postup v zmysle článku 7. Nejde len o to, že my žiadame o prítomnosť na každom záležitosti zásadnutí ani v zmysle článku 7. Máme právo na in, právo iniciatívy v článku 7 a neexistuje žiadna hierarchia v zmluvy, ktorá z troch inštitúcií začína túto, začína tento postup. Ehm, vy ste mohli začať po Pol- s Polskom, ale pán Timmermans hovoril, že my sme, my sme začali s Maďarskom. Vy ste takisto mohli takto postupovať a určite, určite by ste boli rýchlejšie, ak by ste tak postupovali. Teda zmluva, žiadna hierarchia nie je v zmluvách zakotvená v zmysle, kto má začínať spúšťať, spúšťať takýto postup. Ale tá hierarchia, ako ju vníma rada, nie je na ničom založená. Skôr ma rúši, že, že rada na to, aby že rada žiada komisiu, nielen aby prišla, ale žiada komisiu e, o dohľad nad konaním pre porušenie, zatiaľ čo parlament v správe hovorí o tom, že ide o širšiu perspektívu, že nie je len konanie pre porušenie samotné. Ide, ide, ide tu aj dosah e, jednotlivých aspektov, ktorým sme sa od roku 2000, ktorým sa venovala maďarská vláda od roku 2010, alebo aspektov, ktorých sa to týkalo. Vy hovoríte o plodnej spolupráci a e, proaktívnych kontaktoch. Ja to ale vnímam inak. Ja, ja vnímam proaktívnosť a e, plodnú diskusiu inak. Vy ste neboli proaktívni, nespolupracovali ste, vy ste so mňou nechceli diskutovať. Uh, odmietli ste žiadosť o stretnutie a opäť, naozaj by sme ocenili, ak by sme, ak, ak by sme boli 9. apríla pozvaní, aby sme vám mohli vysvetliť, čo sme urobili. To je poprvé, ale asi sa tak neudeje. Po druhé, boli by sme radi a teraz už sme vám dali 5 verejných príležitostí, aby ste nám načrtli, ako vyzerá váš harmonogram, ako to vnímate, ako plánujete riešiť jednotlivé témy v zmysle článku 7. Vy ste odmietli takto postupovať a ja to beriem ako znak nespolupráce. Ďakujem veľmi pekne. Uvedomím, uvedomujem si, že teda nie sme asi tým najvítanejším hostom, ale myslím si, že je už koniec. Zdá sa, že naše právo eh, nejakým spôsobom tu nie je zohľadňované. Dobre, uvidíme, ako budeme ďalej postaviť postupovať. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Kolegovia, ďakujem. Neviem, či ešte niekto by sa rád ujal slova v tejto chvíli. Dovolte mi poďakovať ešte raz pánovi prvému podpredsedovi. My sme ho pozvali na naše zasadnutie. Ďakujem veľmi pekne zástupcom rumunského predsedníctva. E, zrejme toho bolo viac, než ste očakávali, ale v každom prípade ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom. Cím si vašu spoluprácu. Zasadnutie je odročené. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.